Possiamo iniziare di nuovo. Eh, môžeme znova začať. Abbiamo l'approvazione all'ordine. Najskôr schválenie programu schôdze. Ak nie sú žiadne návrhované úpravy, tak potom program schôdze tejto konkrétnej môže byť schválený. Krátke oznámenia. Chcem vám pripomenúť, že presne rok dozadu, 22. marca 2016, sa udiali tieto hrozné útoky v Bruseli. Aj tak v tomto prípade, hoci sme si to práve pripomenuli, tak ja by som chcel aj teraz požiadať o minútu ticha ako spomienka na obete. Grazie. Nella sessione plenaria di v rámci mlyny plenárky v marci 2017 boli schválené tri prípady naliehavé urgencie. Prvé Zimbabwe, potom politickí väzni e, v Rusku, teda z Ukrajiny a situácia na Kríme a potom Filipíny a prípad konkrétne senátorky Leila de Lima. V apríli vycestuje delegácia Dura do Bolívie. Piati poslanci už potvrdili svoju účasť, konkrétne Preda Gomez, Cora Odzele Rasis. Ustanovujúca schôdza sa udie dnes po obede, ako náhle skončí riadna schôdza Dura. Nakoniec by som chcel poprosiť kolegov, aby sa zúčastňovali až do posledného bodu schôdze a to je výmena názorov s obhajcami ľudských práv, ktorí sa zúčastnili konferencie o posilnení úlohy obhajcov ľudských práv, pokiaľ ide o Turecku a východnú Európu. Teraz by som prešiel na bod číslo 4, ktorý sa týka prezentácie predloženia štúdie podvýboru 2, ktorý e, má názov zmenšovanie priestoru pre občianskú spoločnosť, e, reakcia EÚ alebo odozva EÚ. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá štúdia. My sme pozvali a sú tu teraz prítomní doktor Richard Young, Richard Young, e, ktorý už e, vystupoval pred výborom druhá v predchádzajúcej príležitosti a jeho nedávna kniha záhada nezápadnej demokracie. To by mohlo byť zaujímavé čítanie pre nás všetkých. E, do, domnievam sa, že toto bude môcť poskytnúť lepší obraz, pokiaľ ide o sociálny aktivizmus po celom svete, ako prebieha. Nebudem už to predlžovať zbytočne, o veľkú časť času sme už prišli, takže rýchlo dozdám slovo doktorovi Yangovi, ktorý nám približí výsledok jeho výskumu. Ďakujem. Thank you for the... Ďakujem pekne. Overarching argument of my study is that the Ehm, Európska únia vyvinula to, čo je teraz eh, veľmi eh, pôsobivá eh, škála nástrojov. Myslím si, že sa tu zlepšil spôsob používania týchto nástrojov a myslím si, že to pomohlo veľk veľkému počtu aktivistov občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o fyzickú ochranu. Európska eh, únia je jasne jedným z medzinárodných aktérov, eh, ktorí eh, berú veľmi vážne tento problém zmenšujúce sa priestoru pre aktivistov. Sú tu príležitosti, ktoré umožňujú ostrejšie pristupovať e, k tejto e, problematike a možno by bolo dobré aj zmeniť isté e, politiky za týmto účelom. Pokiaľ ide o nedávny vývoj, pretože tento zmenšujúci sa priestor sa stáva stále akutnejším eh, priestorom, eh, tak niektoré eh, krajiny, treba povedať, zavádzajú ďalšie obmedzenia pre aktivistov alebo aktérov občianskej spoločnosti. A nie je to iba v autoritatívnom kontexte, ale tento problém začína byť všeobecný a štruktúrálny pre globálnu politiku a dokonca sa dostáva aj do pomerne demokratických štátov. Nie je to iba uh, um, otázka um, veľmi prísnych zákonov uh, proti mimovládnym organizáciám a nie je to iba otázka obhajcov ľudských práv, uh, ale motivácia režimov, ktorí zameriavajú e, proti týmto aktivistom, e, je odlišná. E, sú tu konfliktné režimy, ktoré sú veľmi silné, ktoré môžu používať silné štátne inštitúcie, silné mechanizmy a často sú tu aj režimy, ktoré sú veľmi slabé a tieto zase odrážajú slabosť eh, štátnych inštitúcií a politického systému. Takže záver je taký, že sa zdá, že je to eh, jednotný eh, fenomén. Samozrejme je odlišný v rôznych krajinách a odpoveď e, Európskej únie musí byť e, prispôsobená politickým podmienkám v každej krajine. Takže to je základné zhrnutie toho, kde sa nachádzame, e, pokiaľ ide o súčasné trendy. Potom v ďalšej časti sa dívame na reakcie Európskej únie. Je tu pôsobivá škála záväzkov Európskej únie a to zameranie na stále sa zmenšujúci priestor pre aktivistov e, sa e, dostalo do hlavného prúdu. A predovšetkým financovanie tohto stále sa zmenšujúceho priestoru je dôležité. E, výbor určite vie, že núdzový fond vydal zhruba 400 grantov potom tu sú rôzne iniciatívy, ktoré vydali a poskytli viac ako 300 grantov. Tieto granty e, zahrňajú napríklad právnu pomoc, e, viac ako 150 aktérov e, sa podarilo dostať z týchto zložitých kontextov, v ktorých pracujú. Takže naozaj sa tu robí veľmi dobrá práca. Potom je tu zoznam aj ďalších nástrojov, cestovných mal strategických dokumentov, um, DCI. To všetko sú nástroje, ktoré nie sú zamerané uh, konkrétne iba na ten problém zmenšeného priestoru, ale zameriavajú sa na to, uh, aby umožnili aktivistom pôsobiť Vzhľadom na problematiku stále sa zmenšujúceho priestoru. Okrem toho sa moja správa uh, zaoberá aj schopnosťami a kapacitami e, delegácií EÚ. Uh, e, sú tu aj styční dôstojníci a rozšírený názor je taký, že tieto nástroje teraz pracujú o mnoho lepšie a tým aj dávajú istú efektívnosť reakcií na stále sa zmenšujúci priestor. E, máme tu potom ďalší nástroj, e, ktorý e, sa používa v viacstranných diplomatických fórach. No a potom mimo inštitúcií EÚ tu máme ďalšie možnosti, ktoré umožňujú aktivistom pracovať v tých najhorších prostrediach. E, Švedsko, Dánsko do istej miery aj e, Spojené kráľovstvo e, stále pripisujú čoraz väčší význam tomuto sa zmenšujúcemu sa priestoru. Myslím si, že Európska únia berie tento projekt teraz veľmi vážne a to sa prejavuje v mojej správe. Európska únia ponúkla naozaj veľmi dôležitú ochranu známym obhajcom ľudských práv. V niektorých krajinách je to súčasťou širšieho medzinárodného úsilia a e, to umožnilo niektorým e, štátom, ako je Nepal, Mexiko a Kenia, e, to primelo vlády, aby odstúpili od prísnejších opatrení, ale všetci vieme, že ten problém sa zhoršuje a nie zlepšuje v ďalšej fáze úsilia Európskej únie v tejto oblasti e, bude e, sa treba zamerať na to, ako môžeme stavať na týchto všeobecných pravidlách e, v veľmi konkrétnom politickom kontexte. Je pochopiteľné, že keď sa politické prostredie stále viac komplikuje, tak treba mať stále viac nepolitické prístupy k práci e, s občianskou spoločnosťou, tak e, toto je rozumný prístup, lenže nebezpečenstvo je, že e, Európska únia implicitne bude akceptovať obmedzenia politickej úlohy rôznych aktérov a to nie je úplne konzistentné s prístupom Európskej únie, ktorý je založený na právach. Moja správa navrhuje viaceré usmernenia, eh, ktorých eh, by sa Európska únia mohla držať, aby jej reakcia bola efektívnejšia. Mohli by sme zaviesť viac flexibility pri eh, financovaní obhajcov ľudských práv, tak aby tieto finančné prostriedky mohli byť prevedené v prípade, že obhajcovia sa budú musieť presťahovať. Potom tu nemáme iba tento problém ohľadcov ľudských práv, ale e, treba sa na nich zamerať. Je to samozrejme dôležité, ale potom sú tu aj ďalšie organizácie, e, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami a ktoré Neputajú až e, takú medzinárodnú e, pozornosť, e, potom sú zraniteľnejšie, keď sa zameriavame iba, iba na tých medzinárodne známych aktérov. Musíme sledovať a robiť kroky predtým, než aktivistov napadnú nepriateľské režimy. Potom sa musíme pozrieť na to, ako môžeme vyvážiť politiku a vývoj, ako E, môžeme urobiť niečo e, bez toho, aby e, sme akceptovali to, čo hovoria niektoré režimy, že iba niektoré typy nepolitických mimovládnych organizácií a aktivistov je akceptovateľ v danej krajine. Nemali by sme byť príliš konfrontační s režimami, pokiaľ ide o obmedzenia mimovládnych organizácií, v niektorých krajinách je to legitímny argument, ale Európska únia by mala zvážiť, kde môže vyvíjať väčší tlak so svojimi vlastnými projektmi, vlastnými iniciatívami. Eh, jej vlastná práca eh, v oblasti eh, rozvojovej pomoci sa týmto bude obmedzovať. Európska únia by tiež mala rozšíriť svoje analytické kapacity tieto analytické schopnosti sa zlepšili a pomohli e, Európskej únii efektívnejšie reagovať. Ale myslím si, že v ďalšej fáze e, bude e, Európska únia musieť zistiť, ako ešte efektívnejšie reagovať a ako zlepšiť finančné stratégie, pretože nie sú momentálne plne využité. A Európska únia by mala e, predovšetkým mala porozmýšľať nad tým, ako budovať širšie koalície. To je pre mňa teraz najdôležitejšie. Širšie e, koalície v národnom kontexte tak, aby organizácie v občianskej spoločnosti spolupracovali s firmami, s e, ďalšími organizáciami, ktoré sa snažia reformovať e, spoločnosť. E, tieto organizácie v občianskej spoločnosti a spolupráca s nimi nebude úspešná, keď sa zamerieme iba na malý počet obhajcov ľudských práv. Ďalej by sme mali sa pozrieť na to, ako môžeme podporiť rôzne typy aktérov občianskej spoločnosti. Ak sú to tradičné typy mimovládnych organizácií, ktoré sú cieľom režimov na celom svete, mali by sme sa pozrieť na to, ako by Európska únia mohla lepšie podporiť týchto aktérov, ako by mohli byť lepšie chránení eh, pred e, týmito obmedzeniami pre občianskú spoločnosť. A možno by sme takisto mohli zvážiť, ako by sa nefinančné typy podpory mohli stať e, dôležitejšími e, v budúcnosti a ako by sme mohli prejsť od tradičného modelu grantov Eh, ktoré poskytujeme mimovládnym organizáciám. Takže sú tu viaceré strategické zmeny, ktoré by ste mohli urobiť, keby eh, ste eh, chceli reagovať na ten problém zmenšujúceho sa priestoru a keby ste ho chceli presunúť na inú úroveň. Potom je tu 20 veľmi konkrétnych odporúčaní, nebudem ich všetky spomínať, ale veľmi rád vám zodpoviem otázky, e, pokiaľ ide o e, veľmi konkrétne zmeny mechanizmov Európskej únie a zmeny politických nástrojov, e, tak aby európska reakcia, európska odpoveď na žmenšujúci sa prisobovala efektívna. Ďakujem doktorovi Jansovi za to, že nám troška priblížil výsledok tohto výskumu, ktorý realizoval. Teraz by som dal bez ďalšieho zdržiavania slovo poslancom. Začal by som poslancom Asisom, ktorý je spravodajcom tejto veci. Nech sa páči. Pán poslanec Asis. <clears throat> Eh, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Rád by som začal eh, tým, že eh, privítam pána De Jonga a poďakujem sa za vynikajúcu prácu, e, ktorá sa venovala všetkým dôležitým e, bodom, ktorým momentálne čelí občianská spoločnosť. Chcel by som začať tým, že e, upozorním na tú diagnostiku, ktorú ste nám uviedli. Videli sme na celom svete v poslednom čase akýsi e, ústup od e, organizácií občianskej spoločnosti a to by nám mohlo spôsobovať e, isté starosti. Sú krajiny v Európskej únii, kde vlády zaujímajú postoje, ktoré ohrozujú autonómiu mimovládnych organizácií, prenasledujú tieto mimovládne organizácie rôznymi spôsobmi. A to aj v krajinách, kde legislatíva je síce e, v súlade e, s e, požiadavky právneho štátu, predsa len dochádza k prenasledovaniu mimovládnych organizácií. A je to naozaj hamba, že takéto štáty sú aj v Európskej únii, ktoré ohrazujú autonómnosť mimovládnych organizácií. Medzinárodná situácia je odsudenia hodná. Je 109 krajín, kde sme videli značné porušenia ľudských práv a to nás spôsobuje e, naozaj obavy. Isté skupiny sú viac napadané ako ďalšie skupiny tento týždeň došlo k vražde napríklad a sú skupiny, ktoré, ohrozujú, e, ktoré ochraňujú e, pôvodné obyvateľstvo a pôdu v Brazílii napríklad. A tento týždeň sme videli hnutie MST, a e, člen tejto skupiny je v nemocnici a 5 e, ľudí zavraždilo tohto človeka, ktorý ležal na posteli e, v nemocnici a ohrozoval aj lekárov, ktorí sa snažili ošetrovať tohto človeka. Nestáva sa to každý deň, ale každý týždeň sa to rozhodne stáva po celom svete. Takže máme tu rôzne prípady a v krajinách, kde sa to opakuje. A je to aj problém terorizmu. Každý deň e, musíme e, bojovať proti terorizmu. Musíme vedieť aj o tom, že v našich demokratických mestách musíme e, nájsť spôsob, ako bezpečne pracovať a pritom zaručiť občianske slobody, pretože rôzne milované organizácie podporujú tieto občianské slobody, pretože ohlasujú eh, prípady porušenia základných práv a slobod obyvateľov. Máme prípad Egypta, kde mimovládne organizácie nesmú získavať zahraničné finančné prostriedky a je tu možnosť byť e, odsudený na doživotie za príjmanie takýchto e, peňazí. To súvisí aj e, s teroristickými um, hnutiami a pohybom teroristov. Okrem toho hodnotenia, ktoré ste uviedli, okrem monitorovania, uh, reakcie Európskej únie. Musím povedať, že vaša správa bola veľmi zaujímavá. Európska únia, ako ste povedali, je jeden z priestorov, ktorá sa snaží eh, reagovať na tento problém. Eh, musíme eh, zabezpečiť rešpektovanie občianskej spoločnosti, ale ako ste povedali, môžeme zajsť ešte ďalej s tými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, alebo teda musíme nájsť aj iné spôsoby podpory, nielen uh, granty. Treba mať lepšie uh, prepojenie medzi organizáciami občianskej spoločnosti na medzinárodnej úrovni. Mali by byť uh, prepojené na uh, súkromný sektor a mali by vedieť, že môžu zlepšiť situáciu. Aj tu musí tu byť lepšie prepojenie medzi e, Európskou úniou a medzinárodnými organizáciami. No a nakoniec je dôležité povedať, že sú tu noví aktéry občianskej spoločnosti, sú e, tu e, noví aktéry, o ktorých sa často nehovorí. Vznikajú tu a sú dôležití pre ochranu ľudských práv a obhajobu hodnôt, eh, na ktorých by podľa nás mala byť eh, postavená spoločnosť. V mnohých krajinách eh, vidíme novovznikajúce organizácie. Myslím si, že Európska únia by ich mala spoznať a mala by poskytnúť stimuly týmto organizáciám a podporovať ich. Čelíme takejto situácii. Máme pred sebou eh, veľmi dôležitý eh, dokument, pretože prináša veľmi dobrú analýzu a eh, po druhé musíme porozmýšľať možnými spôsobmi cesty vpred. Myslím si, že je to naozaj dôležitá správa a mali by sme ju používať vo svojej práci v budúcnosti. Adam Kosa. Pán Kosa. Köszönöm a szót, elnök úr. Ďakujem veľmi pekne za slovo. E, chcel by som teraz hovoriť so spravodajcom a chcel by som hovoriť o probléme a jave, a chcel by som hovoriť o príležitosti, o ktorej sme nehovorili. Vidím tu jeden problém. Mimovládne organizácie, ktoré boli vytvorené a ktoré fungujú, sú často pod tlakom. Bol som vo Vietname nedávno a Stretol som sa s postihnutými zástupcami so zástupcami postihnutých. To nebola oficiálna časť programu. Takisto som sa stretol so zástupcami e, organizácií sluchovo postihnutých. E, pred 8 e, rokmi chceli vytvoriť mimovládnu organizáciu vo Vietname, ale e, doteraz sa im to nepodarilo. Napísal som list e, Svetovej organizácii sluchovo postihnutých a možno iné krajiny majú podobné problémy a oni mi povedali, že e, toto sa deje v mnohých krajinách. V mnohých krajinách sú obmedzenia pre tieto organizácie. E, som si istý, že nie sú e, dotknuté iba organizácie pre sluchovo postihnutých, ale aj rôzne iné organizácie. E, tieto organizácie nedostanú možnosť vôbec vzniknúť. Dúfam, že sa na tento problém pozrieme aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani poslankyňa Lohbiller. Thank you, Chair, and also thank you, Professor. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán profesor Youngs, za správu, ktorú som si neprečítala, ale sledovala som vaše vystúpenie, ako aj niektoré z vašich odporúčaní. Myslím, že ste prezentovali sériu podnetov, ako zlepšiť, zmeniť eh, IDHR, DHR, eh, finančný nástroj a som eh, za to vďačná. Máme tu pracovnú skupinu, ktorá sleduje práve využívanie prostriedkov z DHR, z DHR. A na konci e, roka sa budeme pripravať na nové obdobie, je teda to vhodne načasované aj pre vás, pre vaše vstupy. E, možno otázka na ISU. E, v jednom z podnetov hovoríte o tom, že aby bolo viacej styčných dôstojníkov pre obhajcov ľudských práv, aby dostali konkrétnejšie usmerenia v ich činnosti, orientácie. Niekedy, keď vyčestovávame, tak vidíme, aké sú nejaké tie ústredné body alebo títo styční ľudia, styční dôstojníci pre ľudské práva, ktorí sú veľmi relevantní z pohľadu tej práce a v niektorých iných delegáciách e, to robia v rámci širšieho portfólia činnosti. Možno by bolo zaujímavé vypočuť si od EAS, ako posilniť e, úlohu týchto styčných dôstojníkov. A potom konkrétne navrhujete aj podporovať regionálne organizácie, ktoré sa zaoberajú otázkou svrkávania sa priestoru pre občianskú spoločnosť. Vy ich potom vypichujete. Jednotlivo hovoríte o tom, že niektoré vlády majú eminentný záujem v tejto veci spolupracovať. Neviem, či je to v správe, ja to prečítam, ale možno by ste mohli odkázať na ASEAN na, a na Africkú úniu, pokiaľ ide o tie vlády, ktoré sú otvorenejšie takéto veci tak aby sme ich mohli kontaktovať, osloviť. A posledná otázka, ako ste uviedli na začiatku, ten zmenšujúci sa priestor občianskej spoločnosti sa deje všade, vrátanie členských štátov EÚ a nedávno myslím, že Maďarsko verejne oznámilo, aspoň teda tie hlavné médiá to priniesli ako správu, že vykopnú Open Society Foundation alebo všetky tie nadácie, ktoré pracujú pod strechou Open Society. Ako to vnímate a ako to ovplyvňuje dôveryhodnosť EU aj vonku? Ďakujem. David? Thank you, Chairman. Um... Ďakujem, pán predseda. Ani ja som si nepočítal celú správu, ale myslím si, že je to mimoriadne zaujímavé, mimoriadne užitočné a ospravedlňujem sa, ak budem klásť otázky, ktoré idú troška nad rámec samotnej správy moje skúsenosti z návštevy mnohých týchto krajín, keď eh, ste v minulosti hovorili o ľudských právach tak reagovali troj, trojitým spôsobom. Najskôr popierali, že sú nejaké porušovania, potom odmietanie vyšetrovania a po tretie eh, hovorili o nejakých eh, osobitných okolnostiach. Eh, dnes sme počuli zaujímavý prípad v tejto prezentácie. Veľmi iná odpoveď, ktorú počúvame v súčasnosti, hovoria o tom, že toto sú západné hodnoty, toto nie je náš problém. Prečo to riešite s nami? Stretli sme sa napríklad s ministrom obchodu Vietnamu, e, veľmi vzdelaný e, človek, e, ktorý sa pozrel nášmu predsedovi do očí a povedal, nie sú problémy s ľudskými právami vo Vietname. A mal skutočne tak myslel, pretože oni definujú ináč ľudské práva ako u nás. A rozmýšľam teda tie aktivity, ktoré ste načetli pre jednotlivé krajiny. Ja si kladím otázku, či by sme nemali globálne robiť niečo, pokiaľ ide aj tú definíciu, ako my vnímame e, ľudské práva, to má aj tú väzbu na občianskú spoločnosť a troška z iného pohľadu. Opäť nie je kritika na e, vašu pôsobnosť, ale pokiaľ ide o obchodnú politiku, kde najviac činnosti ja robím, myslím, že tam je priestor pre občianskú spoločnosť, aby pomáhala, pretože v rámci našich kapitol obchodných dohôd, ktoré sa týkajú udržateľného roz, roz, rozvoja a obchodu e, máme istý priestor na účasť občianskej spoločnosti, ktorá nie je, ktorý nie je dostatočne využívaný. A preto rozmýšľam, že či by nebolo vhodné to doplniť ako jednu z oblastí, kde by EU mohla mať väčší dopad. Ja viem, že to nebola vec, ktorou ste sa mali zaoberať, ale možno je to zaujímavý spôsob, ako zapojiť občianskú spoločnosť a tomu by ťažko vlády namietali. Ďakujem. A teraz pán Boh. Pani Buch. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Äh, Sie haben Pani Hojbuch, ďakujem pekne, ďakujem za tieto informácie. Okrem iného ste povedali, že Európska únia sa musí nastaviť troška ináč strategicky. Hovorili ste o tom, že aktivisti alebo obhajcovia ľudských práv, ktorí sú vystavení veľkej svojvoli, by mali byť nastavení proaktívne to znamená, že skôr ako sú napádaní, skôr ako sú väznení, a k tomuto sa viaže moja otázka, ako by to malo vyzerať v praxi, aby sme dokázali proaktívne chrániť, tak ja musím presne vedieť, e, čo sa deje e, v rámci nejakej konkrétnej krajiny, respektíve regiónu. Ako tu vnímate pozície delegácií EÚ, ktoré majú svoje zastúpenie e, v mnohých krajinách? Myslíte si, že sú dostatočne vybavené aj kapacitne? tak aby dokázali dostatočne sa vyznať v situácii, ktorá vládne na mieste, že poznajú tých e, aktérov a že majú potom tie dostatočné kapacity, aby mohli za, zasahovať. Tu by som rada presne vedela, ako by to v praxi mohlo vyzerať, ako v skutku v tej praxi by sme dokázali zabezpečiť proaktívnu ochranu, pretože máme samozrejme aj skúsenosti, že keď e, e, dochádza k väzbe alebo takýmto prípadom, tak potom naša schopnosť eh, skutočne zasiahnuť, respektíve pomôcť týmto ľuďom je veľmi obmedzená. Grazie. Ďakujem, Austrevičus. Thank you, Chair. <clears throat> Thank you, Mr. Young. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Youngs, za to, že ste prišli a že ste dali k dispozícii túto štúdiu. Je to dôležitý vstup do činnosti nášho výboru. a tie nástroje politik, ktoré má EÚ, sú takisto dotknuté tým, čo hovoríte. Nie je, po, že autoritárske, nedemokratické štáty si vypracovali veľmi sofistikované mechanizmy a dokonca veľmi národne podmienené, špecificky národné mechanizmy, ako pristupovať k aktivistom a organizáciám aktivistov občianskej spoločnosti, ako ich kontrolovať, ak dokonca nevyhnať e, z ich priestoru, ktorý pokrývajú. Chcel by som ale sa vyjadriť k relatívne demokratickým krajinám, e, ktoré nepoznáme ako autoritárske režimy. A opäť v takýchto krajinách sme svedkami rovnakých tendencií, dokonca sofistikovanejšie nástroje a mechanizmy sú používané týmito krajinami. Napríklad e, využívanie médií v rámci kritizovania aktivistov a sú teda vinení a zahambovaní prostredníctvom mediálnych kanálov a tým, že v rukách e, menšieho počtu ľudí sa koncentrujú tieto médiá, médiá alebo televízne kanály, tým, že to vlastníctvo nie je viac e, rozdelené a nie je nezávislejšie, tak tu dochádza k tomuto problému. teda dopady takýchto médií a takto vlastnených by sme nemali podceňovať. Hovoríme o jednotlivcoch a my vieme, čo to znamená. Tie fyzické a dokonca aj psychické nátlaky, ktorým sú vystavovaní títo ľudia v každodenných životoch. Moja otázka by sa opäť týkala účinnosti a všeobecnosti použitia finančných mechanizmov ktoré poznáme a ktoré používame bežne e, v rámci jednotlivých inštitúcií EÚ. Do akej miery je EÚ účinné pri podmienovaní finančnej podpory a, a poskytovaní programov finančnej podpory, tak aby zabránila národným orgánom v realizácii aktivít, ktoré nepodporuje EÚ. A vidíte tú istú tendenciu, ktorú by bolo možné analyzovať a z ktorej by vyplynuli aj nejaké závery. Ďakujem. Ďakujem. Tokeš. Elnök úr, tisztelt Janks úr, köszönjük szépen a... Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Janks, za vašu správu. Veľmi zaujímavá. Ehm, mám pripomienku v Maďarsku. Jednu vec by som rád dal na pravú mieru. Je tu veľa nepodložených obvinení ohľadom mimovládnych organizácií v Maďarsku. Ľudia hovoria o negatívnej situácii, eh, pokiaľ ide o mimovládne organizácie v Maďarsku, ale Maďarsko má veľmi bohatú, pestrú občianskú spoločnosť. A nie je to tak jednoducho, že by maďarská vláda chcela stiažiť fungovanie mimovládkam, alebo že by chcela na ne tlačiť, respektíve ich utlačať. Je ale pravda, že niektorí ľudia tvrdia, ako George Soros, majú pocit, že môžu diktovať Maďarsku, ako robiť veci. Oni chcú eh, sa vyjadrovať o tom, čo je dobré pre Maďarov, používajú takéto lavicové postkomunistické mimovládky do ktorých investujú veľa prostriedkov a používajú ich potom ako politický nástroj v prospech opozície. Musím teda odmietnúť obvinenia, ktoré sú vznášané voči Maďarsku. Ja som Maďar, ktorý pochádza z Rumunska a bol tu projekt, ktorý sa týkal vzťahov posilnenia vzťahov. A zdá sa, že teraz ľudia niektorí chcú hovoriť e, mne, čo je dobré pre mňa ako Maďara v Rumunsku. Aj táto organizácia mi chcela hovoriť do toho, že čo je pre mňa dobré ako pre Maďara žijúceho v Rumunsku. Oni podkopávajú tú maďarskú pozíciu. Nechceme nič podobné. To nie je to, čím by sa mala zaoberať e, mimovládna organizácia. To je typ zasahovania do chodu štátu e, v duchu komunistického a západného štýlu. E, to je zásah zvonka. Nič také nechceme. Post. Tak. E, <clears throat> ja som sagt... E... Ďakujem. Budem hovoriť po švedsky. Ja som túto správu ešte nepreštudovala a prišla som trochu neskôr ale toto všetko pôsobí naozaj veľmi dobre. Prečítala som si tých 7 bodov a e, znie to veľmi dobre. Tento systém včasného varovania považujem za veľmi dobrý. Nož, e, Samozrejme, jednotlivé e, oblasti politik treba vnímať individuálne, sú tam aj odlišné predpoklady. Teraz e, to viete k otázke, či sú tu rozdiely medzi jednotlivými e, skupinami zastupujmi e, za, záujmy žien alebo domorodcov. Chcem sa spýtať, či tu môžeme vnímať nejaké pravidla, napríklad v prípade správania sa k väzňom alebo nespravodlivému zatýkaniu z dôvodu podozrenia e, voči terorizmu. Vnímate tu nejaké celosvetové tendencie, nejaké vzory? Ako to hodnotia príslušné mimo vládky, Ako globálne oni hodnotia tento fenomén? Nám vždy hovorili, že demokratické Hodnoty musia eh, všetky generácie obhajovať, nedajú sa vnímať ako niečo, čo je automaticky dané. Rešpektovanie eh, ľudských práv eh, sa často posúva do úzadia v popredí stoja ekonomické otázky. Napriek tomu demokracia a právny štát sa podporujú e, pomocou ochrany ľudských práv. Teraz by som e, slovo e, postupil zahraničnej službe a nie generálnemu rejiteľstvu DEFCO. Najprv pani Sara Rinaldi. z Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, pekné popoludnie všetkým. Som rada, že môžem zareagovať v mene e, Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj k tejto veľmi dôležitej správe. E, sme, veľmi sa nám páči vysoká kvalita tejto správy, veľmi aktuálne sa zaoberáte touto témou. Pokiaľ ide o mňa, uh, oddelenie, ktoré sa e, zaoberá e, demokratickou e, vládou, prispievalo, bolo v kontakte s pánom Youngsom počas navrhovania správy ostatné oddelenia zaoberajúce sa občianskej spoločnosti napríklad boli tiež konzultované. A toto možno vysvetľuje Eh, prečo niektoré eh, aspekty, napríklad pozitívne aspekty, umožňujúce prostredie, nástroj CSOLA, eh, sú možno trošku menej prítomné v tejto správe. Niektoré aspekty reakcie EÚ sa v správe nespomínajú ako napríklad úloha eh, medzinárodných inštitúcií pre ľudské práva, ktoré my považujeme eh, za dôležité premosenie medzi organizáciami občianskej spoločnosti a vládami. Zabezpečujú E, vlastne dohľad nad e, napríklad legislatívou pre mimovládne organizácie. Ale chcela by som sa e, sústrediť na to, čo sa teraz nachádza v správe, obzvlášť v častiach 4 a 5, obzvlášť bod 5.2 finančná podpora. Pokiaľ ide o e, reakcie zo strany e, tvorby politiky, správa je pomerne pozitívna. Pokiaľ ide o to, čo robíme pre ochrancov ľudských práv, Európa je prvým darcom v tejto oblasti. Je to prvou e, prioritou IDHR, aj keď to teda nie je najdôležitejšie, pretože je to veľká priorita pre nás. Podporujeme finančne A túto finančnú podporu vy vnímame ako prepojenú s inými nástrojmi a politik, ktoré máme k dispozícii. Môžeme naozaj podporovať aj individuálnych e, obhajcov. E, nechcem vo všeobecnosti hovoriť o obhajcoch ľudských práv, čo pre nich robíme. Chcela by som sa skôr sústrediť na jednotlivé pasáže v správe eh, mohli by sa javiť ako detaily, ale myslím, že sú dôležité. Napríklad eh, sa toho veľa hovorí o presídlovaniach do EÚ. My podporujeme eh, presídlovanie obhajcov do EÚ. Áno, deje sa to, ale nie je to väčšina podpory, ktorú poskytujeme obhajcom ľudských práv. Väčšinou ich podporujeme priamo eh, na mieste, eh, tam, kde pôsobia. Poskytujeme im lekárske ošetrenie, právne ošetrenie. Ehm, boli, boli ehm, prípady, teda, že potrebovali aj lekárske ošetrenie, boli mučení, podporujeme ich rodiny, eh, pokiaľ sú obhajcovia ľudských práv vo vezení. Takže v žiadnom e, prípade sa nesnažíme e, vykoreňovať, ako sa to spomína doslovne v správe, vytrhať obhajcov ľudských práv z ich e, krajín. Keď k nám príde požiadavka pre podporu zo strany miestnych, medzinárodných, mimovládnych organizácií, delegácií, ktoré sú tiež v každodennom kontakte s obhajcami, Ehm, konzultujú, konzultujú s obhajcami ľudských práv, akú ochranu, akú podporu by si predstavovali, ako by potrebovali. Ehm, takže my nejakým e, spôsobom e, vlastne e, nesnažíme sa vnúcovať našu predstavu, my naozaj len reagujeme na požiadavku, ktorá je spoložená. Podporujeme aj aktivistov za demokraciu, hm, takže Nemôže sa nám vyčítať, že máme politický prístup. E, Často sme veľmi politicky orientovaných obhajcov podporovali, ktorí sú v opozícii, takže nedá sa nám vytýkať, že máme politický prístup. Ako som povedala, podpora e, ochrancov ľudských práv je prvou e, prioritou. Našovalenie najvýznamnejšou je to súčasťou širokej politiky. Zaberáme sa príčinami tohto zmenšujúceho sa priestoru pre občanskú spoločnosť. Zaoberáme sa tiež e, finančnou podporou e, obhajcov ľudských práv, ale e, nepoškodzuje to iniciatívy, ktoré podporujú demokraciu, Ostávame prvým dárcom pre miestne mimovládne organizácie. Podporili sme financovanie pre eh, CSO. Európska únia tam zostáva veľmi eh, dôležitým darcom. K ďalšiemu smerovaniu. Eh, samozrejme, všetka táto podpora má dopad, ktorý sa ťažko meria. Napríklad, keď sa nejaké zákony nepríjmu Je dobré, že e, sa toto v správe spomína, že nie vždy sa to dá ľahko e, merať. Aj keď teda priestor pre občanskú spoločnosť e, sa zmenšuje, ešte stále sme prítomní, ako darca nemusí to byť verejné, nemusí to byť všeobecne známe, pretože e, fungujeme e, na dôvernej báze, ale sme prítomní. Veľa by sa toho dalo naozaj povedať k správe, pretože je veľmi bohatá. A na záver môžem povedať, že e, zvažujeme tieto veľmi dobré odporúčania aj k budúcemu programovému obdobiu pre RD HR, ale aj pre ostatné nástroje. Musíme to zohľadňovať, sú to veľmi dobré návrhy. E, tešíme sa našej spolupráci s Európskym parlamentom, s týmto výborom aj s výborom DV a bolo by vhodné naozaj zajsť trošku hlbšie do detajlov jednotlivých odporúčaní, aby sme zistili, čo sa už realizovalo, čo sa môže urobiť, čo sa môže lepšie urobiť v budúcnosti. pán Rossi, aj keď pani Rinaldi eh, vám eh, ukradla všetok čas, máte dve minúty. Ďakujem, eh, budem sa snažiť byť veľmi stručný. Nebudem zhrňať všetky aktivity, ktoré nástroje Európska únia má na to, aby čelila tomuto fenoménu. Správa uznáva, že ako EÚ máme jasné e, politické e, záväzky vychádzajú aj zo strany podpredsedničky Federiky Mogherini, od členských štátov, že treba podporovať, e, teda v príslušných dokumentoch jasne spomínajú, že sa silne zasudzujú za podporu občianskej spoločnosti, Akčný plán eh, tiež popisuje potrebu diplomatických krokov na podporu občianskej spoločnosti, aby sa bojovalo proti eh, nevhodným eh, reštrikciám. EÚ toto podporuje na bilaterálnych stretnutiach aj multilaterálnych fórach. Akčný plán tiež zahrňa želanie byť proaktívnejší, aké výzvy sú pred nami, ak môžem teraz trošku e, preskočiť k záverom. EU má k dispozícii veľa e, nástrojov. K tomu patrí e, diplomatická sieť, delegácie, veľvyslanectva a najväčší rozvojový program s bohatým rozpočtom kroky si tiež vyžadujú úzkú koordináciu medzi vonkajšími službami EÚ a e, členskými štátmi ESDFK a e, misiami a e, teda hlavnými mestami. Toto nie je jednoduché, ale momentálne sa sústredíme práve na toto. A chcel by som tiež odpovedať na niektoré z otázok, ktoré zazneli z úst členov parlamentu, keď nadniesli otázky e, súvisiace s ochrancami ľudských práv a e, e, teraz styčnými dôstojníkmi pre ochranu ľudských práv v delegáciách. Veľa sa toho už dosiahlo, treba povedať. EU diplomati a delegácia misie členských štátov často podporujú a zasahujú e, v prospech ochrancov e, ľudských práv, aj keď treba ďalej zvyšovať povedomie v tejto oblasti. E, v všetkých školiacich opatreniach pre členov delegácie sa snažíme poukazovať práve na toto. K tým ďalším témam, ktoré zazneli, tu by som chcel spomenúť že dôležitým komponentom, ktorý možno nie je tak silno v správe e, zdôraznený tým, je e, vlastne naša zaangažovanosť. Je dôležitá viditeľnosť obhajcov ľudských e, práv na lokálnej úrovni. A tu treba spomenúť cestné mapy pre občianskú spoločnosť a riešenie problémov ako e, programy miestnych e, orgánov pre občianskú spoločnosť. Treba tu zabezpečiť e, naozaj strategickejšie kontakty a lepšie vzťahy s miestnymi orgánmi v tejto oblasti. Za tri minútky. Thank you. There was so many questions. Ďakujem pani Rosy, pán, e, pánom e, Rosy Rinaldi za ich e, vysvetlenie. Mám naozaj málo času k dispozícii, takže budem sa venovať len dvom, trom témam, ktoré sú obzvlášť dôležité. Áno, um, uznávam všetku tú vynikajúcu právu, ktorá už bola odvedená, sa snažím byť iba konštruktívny a navrhujem nie, aby, ako by EÚ mala korigovať svoju politiku, ale aby sa presunula do druhého štádia aby um, bola štrukturovanejšia vo svojich um, krokoch. Takže k tým najdôležitejším témam, ktoré tu, boli zaznené, uh, ktoré tu zazneli, mechanizmus uh, skorého varovania, môže byť uh, veľmi dôležitý v určitých komplikovaných situáciách, kedy naozaj drakonické zákony sa majú zavádzať a určití aktivisti um, počením sa tie cieľenie zo strany vlády postupuje. Pre mnohé nástroje v tomto prípade príliš neskoro a sú tu krajiny, kde by sme e, možno vy voj, e, boli mohli e, predvídať a EÚ by tam bola mohla hmatateľnejšie zasiahnuť, keby bola konala včas skôr. Um, nehovorím, aby ste toho robili menej, pokiaľ ide o ochranu uh, obhajcov ľudských uh, práv, ale aby ste tam uh, zapracovali uh, aj e, prácu e, súvisiacu e, s dlhodobou odolnosťou organizácií ľudských práv, tak aby tieto organizácie v prípade zložitého prostredia namereného proti nim boli odolnejšie, vedeli sa lepšie brániť. Ide mi to, aby e, sa to vytvorila aj systematickejšia spolupráca s ostatnými organizáciami. Už e, sa to tu spomenulo. Ja si uvedomujem, že už tu prebieha spolupráca. Mojím cieľom bolo e, uvažovať nad tým, ako z toho spraviť niečo systematickejšie s OECD, s Radou Európy, s Výborom pre demokracie, ich pracovné, pracovnými skupinami. A tiež v regiónoch ako Ázia, kde sú krajiny ako Indonézia, Africká únia, má e, tiež veľa politickej e, práce, ktorá je teraz prepojená s prácou v oblasti riešenia konfliktov. Nehovorím, že toto budú jednoduchí partnery pre spoluprácu pre Európsku úniu, ale toto nie je problém, ktorý môže EÚ vyriešiť sama. A preto e, treba, aby sa to inkorporovalo do širšej multilaterálnej diplomácie EÚ, ak chceme naozaj docieliť nejaký významný pokrok. A k tomu, čo povedal pán Martins, eh, musíme naozaj eh, zmeniť eh, to, ako rozprávame občianskej spoločnosti. Nejde tu o pohľade autoritatívnych režimov, ktoré zavádzajú drakonické zákony. Je to o celom tomto koncepte občianskej spoločnosti, E, ktoré sa potlača režimy dnes, e, ani e, sa len neospravedlňujú, pokiaľ ide o obmedzovanie priestoru pre ňu. Takže musíme naozaj zmeniť náš prístup, prečo, je to, prečo sú dôležité, prečo je dôležitá občianská spoločnosť pre vyššiu mieru bezpečnosti, pre boj proti terorizmu A ešte k môjmu návrhu. Aj v najťažších e, situáciách EÚ e, e ešte stále môže byť prítomná, pôsobiť na cieľoch, ktoré si stanovila. Nemala by byť príliš konfrontačná. Ale myslím si, že EÚ potrebuje nejaký spôsob, ako hodnotiť, kde robí viac škody než prínosov Eh, keď je prítomná vo veľmi autoritatívnych kontextoch a, pracuje na iniciatívach eh, pre rozvoj a eh, pôsobí s autonómnou spoločnosťou. Um, treba to zhodnotiť. Ja mám dojem, že momentálne tu nemáme mechanizmy alebo nástroje na hodnotenie toho, aby sme pochopili, či sú situácie, kedy bez toho, aby si to želala EÚ robiť viac zlého než dobrého. V krajinách ako Egypt veľa organizácií občianskej spoločnosti hovorí, že EÚ eh, e eh, pomocou aspoň niektorých svojich programov pridáva k problémom, eh, ktorým čeli egyptská spoločnosť. Nie je to chybou EÚ. V tomto naozaj veľmi zlom kontexte je možno obmedzené pole pôsobnosti to, čo EÚ naozaj môže robiť ale zdá sa mi, že by sme si mali dať k dispozícii nejaký súbor nástrojov, veľmi hmatateľných, konkrétnych, aby sme e, tak mohli hodnotiť, e, či e, to, čo EU robí, je e, vlastne v celku pozitívne alebo nie. Finále. Ďakujem pekne, pán doktor Jans aj za tento zhrnutie záverečné e, uzavrieme tento bod programu a potom budeme mať e, možnosť sa opäť nemu venovať e, na základe správy, ktorú vypracováva pán poslanec Zasís a prejdeme na ďalší bod. Ďakujem. A questo punto qua, cinesi? Sì, cinesi.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 I think, uh, I think we are ready to go. Okay, we, we're muting. Bene. V poriadku, po týchto technických skúškach môžeme začať eh, túto výmenu názorov o situácii v oblasti ľudských práv v ujgurskej autonómnej oblasti Xinjiang v Čínskej ľudovej republike. Máme dosť časový skos, ale ja poviem len to, že my sme schválili uznesenie v decembri, kde je požadované nielen požadované bezpodmienečné prepustenie Ilhama Tohtyho, ale takisto aj opätovné umožnenie učiteľskej činnosti pre tohto väzňa a takisto voľný pohyb v rámci Číny. Myslím si, že už s týmto môžeme prejsť k príspevku expertov, ktorí sa venujú tejto téme vo vzťahu k tejto situácii už dlhší čas. Prvá vystúpi Sophie Richardson z Human Rights Watch, ktorá sa bude dotýkať toho všeobecného kontextu ktorá sa zaoberá týmito vecami už dlhšie. 8 minút dostane k dispozícii, ak bude možné. 8 minút, nech sa páči. Thank you. Good morning, uh, and thank you to the... Ďakujem, dobrý deň, ďakujem parlamentu za uh, pozvanku pri sem a takisto dôležité poďakovať za sériu uh, silných, dôrazných uznesení počas roku 2016 o Číne. To je podstatná časť tlaku ohľadom na zodpovedania sa. Troška kontext. Od nástupu k moci na jar 2013 pod Xi Jinpingom vláda v Číne sa uberá troma trendami, na ktoré chceme upozorniť, vašu pozornosť upriamiť. Najskôr neuveriteľný útok na nezávislú občianskú spoločnosť, počnúc s miznutiami a mučením právnikov pre ľudské práva až eh, po ďalšie mm, neviem, vynútené priznania a tak ďalej. Perverzný impuls po druhé, vytvoriť nelegálnosť, pokiaľ ide o využívanie nejakých politik štátu a na umožnenie terorizmu a presadzovanie negatívnych legislatívnych krokov v rozpore s medzinárodnými záväzkami a po tretie e, stále horšia participácia na mechanizmoch ľud, dialogu ľudských e, práv a takisto univerzálneho periodického preskúmania. Čína v dôsledku toho sa, sa zdá, že chce Mm, transformovať mnohé mechanizmy tak, aby to vyhovalo im potrebám. Takisto znepokojujúci trend eh, väzby občanov EÚ tak vo vnútri Číny, ako aj e, mimo EÚ, ktorí sú potom e, na tú pevninskú Čínu prinášaní alebo dovážaní. Je dôležité poznamenať, že Číne chýbajú základné právne ochrany pre podozrivé osoby a má dlhú sériu negatívnych skúseností, pokiaľ ide o nedržiavanie ľudských práv. Je tam veľa politicky motivovaných útokov za posledné roky, pokiaľ e, ide o všeobecné, e, všeobecnú populáciu. 2000 e, ľudí zomrelo v rámci útokov na rôzne, na rôzne, rôzne centrá mesta, kde sa stretávajú ľudia. Zároveň snaží sa vláda nejakým spôsobom obhajovať porušenia týchto ľudských práv. A naše obavy, ktoré sa týkajú zákona proti, boji proti terorizmu, ktorý vstúpil do platnosti v 2016, zahrňajú aj definíciu terorizmu, zátvorka v úvozovkách, sú veľmi vágne, veľmi otvorené, takmer ťažko povedať, čo je možné nepovažovať ešte za teroristickú alebo neteroristickú činnosť. Nová legislatíva stanovuje a teda presadzuje aj systém kompletnej permanentnej digitálneho dohľadu, vynúcovacie a dohľadové možnosti policajných zložiek sú posilnené a sú tu protiteroristické opatrenia, ktoré siahajú nad rámec hraníc e, Číny, čo by malo byť e, dôvodom na obavy viacerých. Minulý týždeň krátka správa z našej strany ohľadom nedostatku čínskej vlády poskytnúť transparentné informácie ohľadom e, stíhania týchto činov protiteroristických, čo bolo vykladané ako teroristický čin, ako sa to viazalo na nejaké trestné sadzby a tak ďalej. E, vláda hovorí, že má, e, je vystavená vážnemu tlaku hlavne v oblasti Xinjiang, e, pokiaľ ide o takéto prípady, zatiaľ čo sa snaží striktne obmedzovať prístup novinárov a iným nezávislým monitorom, odmieta poskytovať informácie hľadom prípadov terorizmu a tým pádom obmedzuje priestor na prejavenie náboženskej identity a iných slobod pokiaľ je Xinjiang, 10 miliónov Ujgurov a iných etnických minorít tu žije a je tu veľmi silná eh, eh, restrikcia a teda aj potláčanie ľudských práv a eh, slobody náboženstva. Pokiaľ ide o tie mierové protesty vyjadrené týmito ľuďmi, obyvateľmi, neboli teda len mierové, ale boli niektoré aj také silnejšie tieto demonstrácie. Samozrejme vláda zasiahla, čínska vláda najskôr obmedzila výrazným spôsobom slobodu pohybu. E, keď si vezmeme do úvahy, že obyvateľe Xinjiangu e, majú veľmi prísne požiadavky na víza v porovnaní s inými čínskymi obyvateľmi, uchádzači e, z Xinjiangu musia predkladať biodáta, vrátanie krvnej vzorky alebo DNA, 3D obraz samej teda osoby a takisto otlačky. Od oktobra 2016 minimálne teda od tohto bodu čínske orgány svojvoľne stiahli alebo odopreli víza veľkému množstvu Ujgur, ujgurského obyvateľstva. Úrady obhajovali toto obmedzenie slobody pohybu ako nevyhnutné v úvozovkách na kolektívne riadenie. To je termín, ktorý odmietli úrady vysvetliť a neposkytli nejaký dôveryhodný dôvod, prečo uvalili a nadiktovali takúto politiku. Nevychádza to vôbec z legislatívy, nemá nejakú oporu v legislatíve. Keď tlačili na vysvetlenie, tak úradníci sa jednoducho povedali, citujem, dokument, dokumentácia nie je v dispozícii, a tí úradníci, s ktorými sme hovorili, tak tí nedokázali alebo neboli ochotní vysvetliť, akým spôsobom je nastavená tá politika, ako má končiť, kedy a kedy dostanú naspäť pasy. Tým, že o, e, pripravili celý región o takéto pasy a o možnosť vycestovať, tak to ohrozilo, ohrozilo celý región a určite to nie je cesta k stabilite, ktorú si vyrají Peking žela. E, musíme ukončiť tieto svojvoľné a diskriminačné politiky. Ďalej, druhá vec, e, je tu celá sprška právnych úprav, ktoré obmedzujú eh, náboženskú slobodu. Eh, my sa domnievame, že práve Čína je tá, ktorá uvaluje tie najväčšie, eh, najväčšie obmedzenia, pokiaľ ide o túto formu viery. Ča, často to dáva do, na rovnakú úroveň, ako je separatizmus. V januári 2015 boli zavedené prísnejšie pravidlá, ktoré sa týkajú porušovania tzv. náboženskej harmonie tým, že napríklad e, majú oblečené nejaké nevhodné oblečenie náboženské a takisto obmedzujú účasť e, maloletých na rôznych náboženských aktivitách. Všetky tieto kritéria sú takmer vôbec nezadefinované, takže nie je možné, aby ľudia vedeli, ako neporušovať tieto zákony. E, rada budem podrobnejšie hovoriť o tom, aké dôsledky to má pre osobný život týchto ľudí ale sú to veľmi e, veľmi také, také, také opatrenia, ktoré výrazne narušujú e, praktizovanie nejakej viery. A ľudia sa domnievajú, že štát nemá do toho čo zasahovať. A e, teraz dve minúty z mojej strany, pokiaľ ide o to, čo by podľa nás parlament mohol spraviť. Poslanci parlamentu by mohli tlačiť na EÚ, aby vytvárala vyššie štandardy a normy, aby tlačila na očakávania, pokiaľ ide o Čínu a ľudské práva. Nie je tu žiadna strategická vízia, ktorá by vzýšla z EÚ, vychádzala z EÚ a ľudské práva zjavne nie sú strategickou prioritou. Nie je to akoby pomenovanie tých cieľov z nášho pohľadu, alebo kroky, ktoré by mali smerovať k tomu naplneniu. Pokiaľ ide o otázku obchodu alebo bezpečnosti, tam podľa nás ale EU má dôležitú úlohu. Na druhej strane je tu skutočný nedostatok e, súdržnosti naprieč členskými štátmi, keď e, sa hovoríme o nedržiavaní ľudských práv. Ale nedávno jeden zo štyroch členských štátov podpísal list, ktorý bol doslaný čínskej vláde vo februári, pokiaľ ide o mučenie e, právnikov, obhajcov ľudských práv, len zo pár členských štátov sa pripojilo k bezprecedentnej spoločnému vyhláseniu z marca 2016 Rady pre ľudské práva a parlament podľa nás zohráva úlohu tak Bruseli, ako aj na úrovni jednotlivých národných parlamentov, tak aby to viedlo k väčšej súdržnosti, konzistentnosti. EU by mala preskúmať podľa nás všetku spoluprácu s Čínou, pokiaľ ide o policajnú spoluprácu a spoluprácu na poli presazovania práva. Tam EU má už z minulosti isté skúsenosti, to by mal využiť ako páku. Takisto chcem, aby parlament tlačil na závery rady nových ministrov zahraničných vecí, pokiaľ ide o ľudských práv v Číne. Posledné závery boli v roku 2003, eh, vtedy mala EU ešte o polovicu menej členov ako teraz, hlavne pokiaľ ide o Xinjiang. Eh, iniciatíva One Belt One Road, eh, ktorá vychádza zo slobody pohybu, na toto tlačí. Chceme preto požiadať EP, aby tlačili na Čínu, aby zrušila toto, toto odobrávanie pasov. Chcem, aby ste dokonca e, vycestovali do tejto oblasti, do Xinjiangu. Tak podobne sa to udialo v Tibete a myslíme si, že to by bolo veľký signál solidarity, keby takáto návšteva sa odohrala zo strany parlamentu do Xinjiangu. Takisto chceme, aby ste to riešili aj formou osobitných spravodajcov, ktorí by vycestovali do tohto regiónu, do oblasti. V neposlednom rade dúfame, že parlament bude naďalej e, požadovať e, prepustenie tých veľkých lídrov. Ilham Tuti, jeho študentov, tých 2000 zmiznutých v dôsledku protestov v júli 2009 a ďalší mnohí, ktorí jednoducho boli za, alebo sú vo väzbe kvôli tomu, že si uplatňovali svoje ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Sophie Richardson. Teraz by som dal slovo Mary Holzman, ďalšej, ktorá vystúpi, synologička, nezávislá novinárka ktorá už e, bola našou hostkou e, v roku 2015 na tomto podvýbore, druhá, ktorá napísala viaceré publikácie ohľadom súčasnej Číny a vrátanie rôznych biografií o tých známych čínskych aktivistov. Ďakujem, nech sa páči. Couper un tout petit peu mon texte, je dis ça pour les traducteurs, parce que 8 minutes, c'est très court. Donc... Ďakujem, budem sa snažiť za 8 minút to stihnúť, budem hovoriť po francúzsky, je mi veľkou cťou, že tu môžem byť, veľká výzva zároveň. Dnes tu mám prezentovať tento materiál, máte veľkú mieru zodpovednosti, e, keď čelíte dramatickej situácii v provincii Xinjiang, e, ktorú my nazývame Východný Turkistan informácie, ktoré si pozrieme, tie sú veľmi dôležité. Pre mňa je náročné tu byť v tejto pozícii, e, pretože aj z Číny sa stal kľúčový globálny hráč. Avšak mnohí ľudia to celkom dobre nevnímajú a istotne to ani dobre nechápu. Je teda preto veľkou výzvou presvedčiť vás v týchto 8 minútach, ale pokúsim sa o to. Už nebudem spomínať jedno slovo, ktoré vypadlo e, z medzinárodnej politického slovníka, totalitarizmus, totalitný štát. Ako ale môžeme pochopiť e, správanie čínskej vlády, ak si nepomôžeme tou definíciou totalitného režimu alebo totalitným kontextom a ako môžeme oddeliť situáciu v Xinjiangu od situácie vo zvyšku Číny. Ďalšia dôležitá myšlienka, tí ľudia, ktorí nezažili totalitný režim, tak nemajú nástroje alebo nejaký taký reflex, ktorý mi pomáhal pochopiť systém. ale Čínu, ktorá je oveľa mocnejšia a oveľa rozvinutejšia ako totalitný režim, ale sú každopádne isté charakteristiky totalitnej moci. Jednou z nich je, že zasahuje do súkromných životov ľudí. Od e, nástupu k moci v roku 2012 prezidenta Xi Jinpinga vidíme stále viacej e, represí, pokiaľ ide o náboženskú slobodu v Číne. E, vidím ako kríže na protestantských chrámoch a na kostoloch, tam, kde je rozšírená kresťanská populácia, ako sú ničené Falun Gong alebo církev mocného boha, takéto hnutia. Ich predstavitelia sú po tisíckach uvrhnutí do väzenia, sú mučení a sú bytí na smrť Tibete posledný, e, posledná obeď, e, ktorá spáchala samozapálenie, ako 147. obeď e, takéhoto spôsobu protestu, ktorá sa samoupálila. Namiesto dialogu s týmito oblastiami sa Čína rozhodla ísť cestou zvýšenej represie. Podľa nedávnych zdrojov mnohí ľudia boli v tomto regióne e, zatknutí a boli bytí, takže nedokázali na druhý deň normálne fungovať. E, represia, ako vidíte, je stálym, neustálým tlakom aj na rodičov, aby nesprostredkovali náboženské vzdelanie svojim deťom, e, tak, že napríklad aj majú zákaz štátni zamestnanci praktizovať náboženstvo počas Ramadánu alebo že nemôžu teda robiť tie veci, ktoré v rámci tohto autonómneho regiónu by chceli. A to všetko je súčasť totalitného uvažovania, totalitnej logiky. Keď e, sú tu 10 tisíce ľudí, ktorí sledujú nejak, alebo idú nejak cestou nejakého náboženstva, tak e, cíti hrozbu a tá vláda hlavná a potom sa uberajú cestou potlačenia takéhoto náboženského hnutia. Pokiaľ ide o informácie, čínska komunistická strana prísne kontroluje všetko, čo je zverejňované, napísané alebo uvedené, uvedené na internete. E, takisto to platí aj pre univerzity a pre médiá. Kamery boli nainštalované e, do prednáškových miestností a do univerzít. E, profesori skončili na svojich pozíciách. V najhoršom prípade skončili vo väzeniach. V prípade, že sa že sa opovážili vyjadriť názory, ktoré, tak povediať, vyvolávajú západné hodnoty. Liu Jabo je meno, ktoré je často spomínané. To bol jediný nositeľ Nobelovej ceny, ktorý je väznený. V roku 2009 sa dostal do väzenia v rámci rozsudku na 11 rokov. Ale je tu ešte ďalší Číňan, ktorý je väznený, Zhu Jiang ktorý bol odsudený na 4 roky e, vo vezení. To je ešte znepokojujúcejší prípad. On nikdy neprinašal nejaké návrhy, ktoré by sa odkláňali od čínskeho politického systému. Napadnutím 200-300 jednotlivcov sa snažíme chrániť e, početné obete tohto systému farmári, ktorým realitní investori zobrali pôdu, alebo mnísi či moslimskí imámovia, e, ktorí boli donútení e, pod posluchnúť e, komunistickú diktatúru. Jednoducho tu už nie je chápanie pre priestor občanov. Nepočujeme ani o Ilamovi Totajevi, ktorý bol odsudený v roku 2014 na základe e, falošných tvrdení. Aký bol jeho zločin? Že pracoval na e, zlepšení e, súčasnej situácie Hanov skúmal, ako e, iné krajiny e, riešia záujmy rôznych skupín v multietnických spoločnostiach a dospel k záveru, že dobrá správa, dobré e, správovanie môže byť založené iba na dobre fungujúcich inštitúciách. Čínska vláda prerušila Eh, internet na viac ako 6 mesiacov celej provincii Xinjiang. A to bolo po masakri, eh, ku ktorému došlo 5. Eh, júla a ktorý si vyžiadal stovky životov. Čínska vláda prestala už skúmať pôvod týchto masakrov a mnohí ľudia ešte stále nevedia, či ich príbuzní žijú alebo nie. súčasná fáza e, totality e, je taká, že vyvážajú e, porušenia ľudských práv, zvyšujú svoju silu v zahraničí, ale zvýšenie obmedzení práv a slobod v zahraničí zatiaľ nebolo dostatočne odsudené. kto protestoval eh, proti únosu piatich eh, vydavateľov v roku 2015 a čo 32. najbohatší Číňan Chua ktorý bol uniesený eh, v roku 2017. Bolo to preto, že investoval milióny eur do spoločnosti, ktorú vlastní sestra a švagor Xi Jinpinga. Kto je za protestným hnutí, e, ktoré e, zorganizovali študenti na univerzite v San Diego v Spojených štátoch, ak nie čínska vláda? Tieto eh, násilné eh, činy spôsobujú ešte viac problémov, ale eh, čínska vláda potrebuje takéto niečo, aby si zachovala svoju moc a aby mohla vládnuť na území týchto ľudí. Čím je väčšia teroristická hrozba, tým je väčšia sila vlády a polície. A tým viac kontrol sa robí po krajine. Nasleduje eh, teda Finn eh, eh, pomocou videokonferencie, ktorá pôsobí na univerzite v Newcastle. Zaoberá sa špeciálne ujgurskou menšinou v provincii Xinjiang. Aj vy budete mať k dispozícii 8 minút. Dúfam, že ma počujete. Okay, good morning. Dobre, ďakujem. Počujete ma? Predpokladám, že vás všetci počujú. Dobre, e, nebudem opakovať, čo Sofia a Mari už povedali, ale Podelím sa s vami o svoje postrehy a o informácie e, z rozhovorov, ktoré som viedla e, v Xinjiang v roku 2016. Takže budem hovoriť o tom, aké bezpečnostné opatrenia boli zavedené v regióne e, v danom čase. Sú tam každodenné hliadky, potom um, mnohí chodia v armádnom, vo vojenskom oblečení, majú uh, pendreky, majú palice, ako keby každú chvíľu boli schopní a ochotní uh, začať niekoho byť. Videla som uh, policajtov, uh, ktorí mali so sebou uh, samopaly, uh, ako keby boli pripravení uh, zautočiť alebo robiť razie v domoch. Každý má bezpečnostné opatrenia, všetky inštitúcie sú tam, e, rentgeny alebo proste nejaké skeny, cez ktoré musíte prejsť a potom je tam turistická oblasť, e, turistická atrakcia pre Hanov, tak tam je dlhý rad ľudí, e, ktorí čakajú na to, aby prešli cez celý bezpečnostný systém, len aby sa dostali na verejnú štvrť. E, verejné námestie a opäť sa tam robí e, plný sken, plný rengen mužov aj žien. A jeden z mojich dlhodobých respondentov, pretože tam mám viacerých e, respondentov, ktorých poznám od roku 1995, a odtedy som s nimi v úzkom kontakte, tak jeden z mojich respondentov povedal, že minimálne ten kontrolný proces je zameraný na všetkých na všetky národnosti, pretože predtým bol zameraný iba na nás. E, takže orgány teraz uznávajú že e, tento proces e, treba uskutočňovať rovnakým spôsobom u všetkých 2016 už nemôžete v normálnom obchode kúpiť nôž, kuchynský nôž, musíte ísť do špeciálneho obchodu, musíte mať eh, preukaz eh, totožnosti a takisto musíte prejsť rôznymi eh, kontrolami, aby ste si mohli kúpiť obyčajný kuchynský nôž. Potom sa robia v mestách rôzne razie. Videla som razie vojakov, jeden mal e, zbraň, jeden mal bajonet. Takisto aj e, expresné autobusy e, sú zabezpečené, sú tam bezpečnostné miesta, kde sa tiež robia skeny na zastávkach a ďalšie bezpečnostné opatrenia. A pokiaľ ide o mešitu, bol som eh, v hlavnej mešite v Janadlu a zistila som, že táto mešita je teraz zavretá, je zamknutá a je otvorená iba počas modlitieb. Eh, pred bránou sú obrovské kovové mreže, aby tam e, nikto nemohol vraziť dovnútra. E, všetky modlitby sú veľmi tiché, nepočujete znútra zmešitý vôbec nejaký zvuk, keď e, stojíte na chodníku. A teraz prejdem k strachu. Moji respondenti vyjadrili strach v súvislosti s touto atmosférou kontrolných a bezpečnostných opatrení. Takisto zmizli viacerí ľudia. Jeden respondent mi povedal, že veci sa veľmi zmenili, teraz je to tu veľmi odlišné. Nemôžete len tak sa rozprávať s cudzími ľuďmi, nikto nikomu nedôveruje, všetci sa boja, všetci dávajú pozor na svoje rodiny, nikto nechce mať problémy E, Počínsky e, Dauša Buruša e, znamená, že je lepšie mať jeden problém, než o jeden viac. Toto je ich príslovie, takže oni chcú mať iba jeden problém, nechcú mať viac problémov. Potom ďalší respondent povedal, že ľudia veria iba svojim najstarším, najdôvernejším priateľom okamžite e, majú strach, keď sa musia rozprávať s cudzími ľuďmi. E, vôbec nehovoria o politike alebo o tom, čo robí vláda. E, keď som sa stretla s dvoma respondentmi v obchode, v obchodnom dome, Dvaja z nich boli veľmi nervózni počas celého obeda, počas celého rozhovoru stále sledovali, kto je na blízku a času na čas e, prerušili rozhovor, keď sme hovorili o politike a začali hovoriť o úplne e, odlišnej a nevinnej téme a až potom sa vrátili k politickej téme. A to je e, budove, ktorá je plná informátorov. Oni sa teda strašne boja štátom platených informátorov. Jeden respondent povedal, že ušia oči sú všade, musíte si vždy dávať pozor, policajné auta zaparkované na ceste sú všade každých 200 metrov e, tieto auta a e, policajné skrinky, ktoré sú tam tiež, e, majú odpočúvacie zariadenia a umožňujú policajtom odpočúvať rozhovory do vzdialenosti 15 metrov. Táto respondentka je teraz na dôchodku a o svojom dôchodku povedala, uh, uľavilo sa mi, uh, že som išla do dôchodku, pretože teraz už nikdy nemusím myslieť ani sa nemusím zaoberať politikou. Ona pracovala v štátnej správe celé ročia. A teraz niečo o, o miestnom a štátnom násilí veľa nedávneho násilia podľa mňa a aj podľa mnohých e, vedcov, s ktorými hovorím, e, vyprovokoval štát tým, že e, vnikol do súkromných bytov, súkromných domov sú to vždy muži, vojaci, policajti, ktorí vniknú do bytov alebo domov e, a vždy zautočia na ženy a strhávajú e, závoje z tváre a toto vyvoláva e, kultúrnu reakciu. Miestni muži samozrejme obhajujú česť svojich príbuzných, či už sú to ich ženy, matky alebo dcery. a za takýchto situácií často vyťahujú nože a tieto incidenty štát nazýva terorom. Podľa mňa toto nie je teror, toto je jednoducho miestna kultúrna reakcia na štátne násilie. E, štátne násilie vo forme e, potlačovania náboženstva. Jeden respondent e, komentoval toto násilie tým, že povedal, že pred zavedením náboženských obmedzení nebolo toľko násilia, sú kontraproduktívne. A musím povedať, že e, tento názor je veľmi bežný e, medzi e, učencami, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou ako ja. A ak sa správate k niekomu ako k teroristovi a keď ho nazývate teroristom a keď mu vezmete všetko, prečo žije, tak v konečnom dôsledku sa niektorí z nich naozaj stanú teroristami. Takže a pokiaľ ide o náboženské obmedzenia, tak tu niektorí povedali, že je teraz lepšie byť úručí, pretože na juhu nie sú nejaké slobody, e, dokonca nemôžu mať ani len fúzy. Predtým bolo zakázané mať dlhé brady, ale teraz už nemôžete mať vôbec nič na tvári. E, ženy nemôžu nosiť nikap ani burku No a pokiaľ ide o diskrimináciu na trhu práce, tak o tom mi tiež povedali niečo moji respondenti. Od nepokojov v roku 2009, ako mi hovoria moji respondenti, firmy už nemôžu otvorene ponúkať miesta iba pre hánov. Toto je zakázané toto je dokonca protizákonné, už to nemôžete robiť. A Čína tiež e, zaviedla e, skúšky, testy, e, ktoré musia robiť všetci uchádzači bez ohľadu na ich etnicitu, keď sa uchádzajú o miesto v štátnej správe. Je to test, ktorý má zabrániť etnickému rodinkárstvu, ak tam niečo takéto existuje v štátnej správe. Výsledkom tohto testu e, sa situácia trošku e, zlepšila, ale e, stále sa stáva, že Ujguri bývajú zamietnutí už hneď pri prvom pohovore, pri prvom pracovnom pohovore a jeden z mojich respondentov povedal, že migranti z juhu majú šťastie, ak dostanú vôbec prácu ako zametači na ulici. Mám ešte čas? Povedali mi, aby som už skončila? Dobre. Povedzte mi, prosím vás, aby som už skončila, keď prejde mojich 8 minút. Takže jedna vec, ktorá sa týka sociálno-ekonomickej situácie nerovnosti. Jedným E, výsledkom bol, že e, stále viac mladých Ujguriek e, sa musí obracať na prostitúciu, musia byť hostecky, aby zlepšili svoje životné šance. A toto je jedna z kľúčových oblastí, ktorou som sa zobral v posledných rokoch. Mladé devčatá, ktoré prídu z veľmi chudobných rodín alebo z rodín, kde zatkli otca alebo uväznili otca alebo kde otec zomrel z akéhokoľvek dôvodu, sa obracajú na takéto služby, stávajú sa hosteskami a v tom japonskom e, slova zmysle, že sedia s bohatými obchodníkmi v baroch a niekedy sú nutené aj poskytovať e, sexuálne služby aby e, sebe a svojim rodinám zabezpečili lepšiu budúcnosť a aby si financovali e, univerzitu alebo školu pre svojich mladších e, súrodencov, pretože ich normálna práca im neumožňuje zarobiť toľko, aby sa uživili. A skončím citátom e, jednej e, z mojich respondentiek, dievča má 18 e, rokov, Halida to nie je skutočné meno, ale povedala, kde je môj zmysel pre etnickú sebaúctu, všetko, čo som urobila, som urobila pre seba, pre svoju matku, pre svojich bratov, čo sa stane s nami, čo sa stane so mnou, keď nebudem robiť túto prácu, keď nebudem prostitútka, keď nebudem mať vysokoškolské vzdelanie, ako podporím svoju rodinu, keď moja kultúrna úroveň zostane nízka, teda keď si nemôžem zaplatiť štúdium na univerzite, ako to bude s mojou rodinou? Eh, my eh, budeme vždy menej cenou eh, etnickou skupinou. To, čo robím teraz, je to najvyššie, čo môžeme robiť pre seba a pre Ujgurov ako etnickú skupinu. Čas už došiel. Ďakujem pekne. Adesso darei Teraz by som slovo na dve minuty udelil pánovi Delkom Hisakovi, ktorý je tu medzi nami v Bruseli, aby sme si vypočuli aj jeho stanovisko um, ehm, nezastúpených eh, národov. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Základné e, práva Ujgurov sa týkajú pod politických, e, sociálnych, ekonomických, kultúrnych práv. Ujguri e, sú proti nim zažívajú etnickú diskrimináciu, diskrimináciu pokiaľ o ich jazyk, kultúru, vzdelávanie, Zdá sa, e, že je to nebezpečenstvo, že sa stanú malou menšinou v ich vlastnom e, regióne po um, teroristických e, atentátoch v 11. septembra v New Yorku. Či považuje všetkých Ujgurov za potenciálnych teroristov. Celosvetová kampaň proti terorizmu Pekingu poskytuje vynikajúce ospravedlnenie bojovať proti Ujgurom. Toto sa ešte zhoršilo e, po júli 2009. 5. júla 2009 boli potlačené mierové demonstrácie ujgurskej mládeže. Nové protiteroristické zákony e, Číny otvárajú dvere ešte ďalšiemu e, zneužívaniu a potlačaniu ujgurskej a tibetskej komunity stotisíkujov Ujgurov e, utieklo do susedných krajín pred perzekúciou zo strany Číny. pred dvoma rokmi 109 ujgurských e, utečencov uh, bolo nepravom eh, znova prevedených eh, do Číny ehm, v dôsledku krokov thajskej vlády. Od augustu 2016 eh, bývalý tibetský tajomník bol vymenovaný z odpovedného v Ujkurskom regióne, neprimal žiadne bezpečnostné opatrenia na, e, namiesto toho e, v ujgurskom regióne vyrastlo veľmi veľa e, policajných kontrolných bodov, monitorovacích centier. Sloboda pohybu Ujgorov bola vážne obmedzená. Konfiškujú sa teraz najnovšie aj pasy. A táto otázka pasov je vlastne veľmi komplikovanou Nebolo jednoduché dostať e, nikdy pas, e, keď ste boli Ujgurom. 3500 e, až 5000 mešit bolo od augusta 2016 pravdepodobne zničených. Ilam Dochte je e, odsúdený na doživotie. My žiadame, aby čínska vláda rešpektovala e, ľudské e, práva, naše regionálne autonómne zákony. Je potrebné, aby Ujguri, Tibetania a Mongoli mali zabezpečené svoje, rešpektovanie svojich základných práv. Čína by mala príjmať odlišné politiky a odporúčame, aby Európsky parlament, Európska komisia a ostatné medzinárodné organizácie bližšie sledovali implementáciu e, čínskych protiteroristických zákonov. E, potrebujeme tu naliehavé uznesenie o ochrane e, ľudských práv, kultúrnych práv Ujgurov a treba tiež eh, chrániť ujgurských eh, utečencov a nemali by sa navracať do eh, Číny. Ďakujem. Ďakujem pani Loch-Bieler. Ďakujem za všetky tieto dobré vyjadrenia aj výskum, ktorý odvádzate v tejto oblasti. Mám len drobné otázky. Pani Richardson, vy ste povedali, že Európska únia od roku 2013 e, sa e, nejako nezaoberala mm, na e, Rade pre zahraničné záležitosti touto témou. Mohli by ste nám povedať, aký by bol vhodný moment preto, aby sa to zmenilo? Je nejaký tento rok alebo budúci rok nejaký vhodný moment, s ktorým by sa to dalo spojiť? E sa možno ešte vyjadri, takže bolo by zaujímavé, keby ste nás poinformovali o vývoji súvisiacom s profesorom Ilhamom Tohtým, um, do akej miery to súvisí s vašou prácou, ktorú v Číne vyviate. Navštevujete ho vo väzení. Um, je na zozname ehm, prípadov politických väzňov, ehm, ktorý, o ktorých sa diskutuje pri stretnutiach s eh, čínskou vládou. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľmi dramatické keď počujem, čo sa e, deje e, v Xinjiang, ako povedala e, pani Pocman, je to takmer orvelské vo svojom štýle. Pokiaľ viem, ide o obrovskú provinciu rozlohe tisíc kilometrov štvorcových Myslím, že je veľmi dôležité eh, zdôrazniť eh, vlastne to, čo tu robí totalitárny režim. Musíme bojovať proti totalitárnemu režimu v Číne. Ako eh, v prípade sovietského totalitarizmu. Mali sme tu antifašizmus, ale antikomunizmus je tiež e, veľmi dôležitý. Ja myslím, že Európska únia na to zabúda. Antikomunizmus mm, sa musí zdôrazniť, pretože komunizmus bol, e, dalo by sa povedať, systémom masových e, vražd, Prečítal som si, že e, sa v Číne vyvíja celý systém e, väzenia, je štátnym tajomstvom, e, koľko ľudí sa nachádza vo väzniciach, ale dalo by sa povedať, že toto je symbolom Čína je naozaj krajinou väzení a Šinčan je provinciou väzení. Musíme e, sa zomknúť a prijať ako Európsky parlament spoločné kroky. Mali by sme podporiť e, Ujgurov a pána Tohtyho, teraz by bol ten vhodný čas zvážiť to. Navrhujeme naliehavé uznesenie. Bolo by veľmi dôležité konať, hlavne pokiaľ ide o mešity. Mnohé z nich boli zničené. Navrhujem teda, eh, že by bolo vhodné možno zorganizovať eh, misiu do Šinčan odporu čím to výboru druhá. Chcel by som úctivo e, poproti, poprosiť e, pána Krisova Manetyho, aby e, sa nevyjadril ústne, ale postúpil nám v písomnej podobe vyjadrenie zahraničnej služby a aby tak týmto spôsobom zareagovala aj na otázky pani Loch Bieler. Radšej by som dal možnosť odpovedať našim hosťom. Nech sa páči. Thank you. Uh, to Ms. Lockbuehler's question, uh, is no time like the present. Uh, and as... Ďakujem pekne. E, nebol tu žiaden e, ľudskoprávny dialog medzi Čínou a EÚ. EÚ má strategický dialog e, s Čínou o približne 8 týždňov aj v lete a pritom nejako e, strategicky e, pri týchto príležitostiach neintervenuje, e, pokiaľ ide o obhajobu ľudských práv. A návšteva Európskeho parlamentu do Xinjiang, ktorú navrhol pán Tökeš, tu považujem za veľmi dôležitú. Ďakujem pekne, pán Tökeš, za váš komentár. Plne s vami súhlasím. Chcela by som len zdôrazniť ešte raz e, externalizáciu e, násilia ľudskoprávneho charakteru, ako to robí Čína. Pán Dorgunica e, vyvíja vynikajúcu prácu, snaží sa e, informovať svet e, o tom, čo sa deje vo východných kantonoch. Ja sa veľmi obávam o jeho bezpečnosť. Sme svedkami mnohých prípadov únosov, už je pre ňoho e, veľmi e, zložité cestovať, takže jeho prípad je tiež e, prípadom externalizácie porušenia ľudských práv. Ďakujem. Pani Filej, na jednu minútu máte priestor. Ďakujem, chcela by som len doplniť že pokiaľ ide o monitorovanie a kroky na podporu Ujgurov v Xinjiang, treba tiež starostlivo e, posudzovať žiadateľov o azyl a utečencov. E, čoraz e, častejšie sú títo ľudia politicky podozriví a keď sa potom vracajú do Xinjiang, tak to nutne povedie k tomu, že budú zatýkaní alebo budú pod silným dohľadom, že budú po veľmi zložitej situácii. Ja uh, úzko spolupracujem s uh, holandským utečeneckým táborom už niekoľko rokov a snažíme sa takto eh, zlepšovať reakcie vlád v prípade určitých azylových prípadov. Je veľmi zlo, dôležité, aby sme Ujgurov, ktorí opustili Xinjiang, podporili. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým našim uh, hosťom. Je mi to veľmi ľúto, že Máme takto obmedzený čas k dispozícii, ale budeme naďalej sledovať túto e, tému. Leží nám veľmi na srdci. A teraz e, nasleduje e, zasadnutie zatvorené.